vorziehen. Der Kollege Vaughan ist hier. Ähm, that's, good, that's a good idea. That's a good idea, genau. Dann würde ich den Tagesordnungspunkt 4 gerne vorziehen. Derek, du hast das Wort. Yeah, yeah, thank you, Chair. I'm quite happy to uh, take my item uh, uh, first. Uh, this, of course, isn't the, uh, the first exchange of views we've had uh, on the uh,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 in den Verhandlungen. Wir haben einen Co-Berichterstatter, auch des Haushaltskontrollausschusses, dem ich jetzt gerne das Wort geben möchte. Richard, bitte. Uh, thank you, Chairman. Thank you, co-rapporteur. Uh, well, I can tell the joint committees we've had so far two trilogue meetings with Council and Commission. They start on the 29th of August, and the second one was on the 30th to discuss financial regulation.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 třech letech, co jsem v Evropském parlamentu a co opravdu jsme měli vztahy s Evropskou radou a s Radou Evropy velmi špatné, takže se to začíná někam posunovat. Já jsem četl ty body, myslím si, že bod 7, bod 11 jsou nějaké pokroky, ale myslím si, že, eh, že opravdu, dokud nebudeme mít tady nějaký, nějakou dohodu, která bude jasná, tak nebudeme jásat a nebudu, eh, nebudu určitě podporovat jakékoliv ze strany EPP, aby jsme podporovali jakékoliv absolutorium pro tuto instituci. Tato instituce musí být transparentní. A co se týká whistleblowerů, tam prostě musí být jasná jasná pravidla. A Víme, že jsou problémy s, s tou novou budovou, která tam byla stavěná, že tam byly několikrát navyšovaný rozpočet, že vlastně i Inge se opakovaně snažila zjistit, kolik vlastně ta budova v konečném důsledku bude stát a kolik bude stát vybavení a kolik budou stát všechny ty, ty navíc náklady, které tam byly neustále připočítávány. A my jsme nedostali žádnou odpověď. A myslím si, že je potřeba se dostat, dostat k tomu, že Rada bude s námi komunikovat tyto důležité věci, protože jestli se píše v poslední době o nějakých skandálech Evropské unie, tak se píše o budovách právě ehm, e, Evropské, Evropské rady a rady. A to si myslím, že je potřeba opravdu umět odpovědět i voličům, i novinářům v našich zemích, kolik vlastně stojí Evropská unie. A to jsou moje doplnění k tomu, co tady bylo, bylo řečeno.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 also ähm, die Frage der Anerk der Anerkennung von guten Willens, äh, da sind wir natürlich sehr nah bei der Willkür. Also ähm, Kollege Staas, zum Abschluss bitte. Ja, dank u, eh, voorzitter. Ik denk dat de enige concrete vraag van, van Ines komt, dus ik ga, ik ga haar vraag eh, proberen te beantwoorden. En ik moet dat ook, want ik heb vandaag en vanmorgen gelezen dat zij het zevende meest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 wir haben sieben weitere Wortmeldungen. Ich bitte die Kollegen um Kürze. Kollege bitte. paní předsedkyně. Mně se strašně líbilo to vaše přirovnání s tou pokličkou a hrncem a s vařením vody. To si budu pamatovat a to budu používat ve svých politických řečích, protože si myslím, že to krásně vysvětluje eh, ten konflikt Izrael a Palestiny a to hážení peněz vidlema právě do Palestiny. Já tady Bart eh, mluvil asi spíš z perspektivy Palestiny. Já bych mohl říkat, se ptát, proč Evropská unie financuje, financuje školy, které se jmenují po teroristech a další věci, které mi nejsou úplně jasné, ale o tom nechci se bavit. Nechci se bavit o Palestině a Izraeli, protože to je jiná debata. Ale vy jste sám zmínil Tunisko. Já jsem nedávno tady vlastně na výboru KONT četl tu zprávu a ta zpráva Evropského účetního dvoru vlastně bych řekl, že, že vystihuje další zprávy. Evropská unie dá peníze na příliš hodně projektů, které dohromady vlastně nepřinesou žádný efekt. A to je třeba příklad Tuniska a té závěrečné speciální zprávy k Tunisku. Proto se chci zeptat, jestli eh, z této perspektivy nevidíte třeba to, že budeme financovat jenom jeden projekt nebo dva projekty. Vytáhneme si ty velikánské projekty, které je třeba, třeba reformu státní správy, boj proti korupci, digitalizace a prostě další věci, eh, elektronizace reorganizace státní správy, prostě něco, co bych řekl, že je zásadní problém, který přispěje k demokratizaci té společnosti. A osobně bych rád věděl, jak vy vidíte třeba současnou situaci v Tunisku. Zda ji považujete za bezpečnou zemi, za stabilní zemi, za zemi, která, která mm, opravdu eh, dostatečně plní to, co slíbila. Potom otázka Moldávie, to bude stručná otázka, jak pokročilo vyšetřování ukradených peněz z Evropské unie. Také otázka, otázka FIROM, což je vlastně otázka mm, eh, státu, který se nazývá Makedonie. Eh, tam vaše práce byla velmi, velmi důležitá a já vám gratuluju k tomu, že jste pomohl stabilizovat i ty, tu, tuto zemi a že jste věnoval se hodně tomu úsilí na Balkáně. Ale co vidíte teďka do budoucna? Jak Evropská unie může pomoci uh, Makedonii nebo Firomu stabilizovat se, aby tam nebyla taková míra korupce a aby tam ta země nebyla tolik násilná, uh, tolik, uh, eh, ne násilná, tolik uh, Ehm, bych řekl, eh, náchylná k tomu, že by tam mohly být další konflikty. Dál bych se chtěl zeptat na Kosovo velmi stručně, jak vy vidíte situaci v této zemi po volbách, protože opravdu, jako když vidím, kdo ve volbách zvítězil a které strany jsou tam eh, teďka eh, ve vedení Kosova, tak myslím si, že ten boj s korupcí tam příliš nepokročí. A poslední otázka je shrnující otázka, otázka alžírská Maroka. Je Maroko pro nás stále klíčovým partnerem? je Alžírsko stále kredibilní, třeba po té, co jsme zjistili, že eh, čerpalo finanční na tábory. Ano, ano, ale tak eh, pan, pan komisař říkal, že máme ho zasypat otázkama, že si když tak vybere, které, na které odpoví a na které odpoví písemně. Děkuji. Okay, aber ich glaube, zu allen Themen eine Antwort geben. Erstens an Tunesien.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 heute etwas banaler sind. Nächster auf der Liste der Kollege Tarand, bitte. Thank you, Madam President. Uh, sehr geehrte Commissioner, I have uh, two regions in mind in our neighborhood and two, question, two quick questions about both. First, you correctly mentioned that um, the